v Líbi, ktorí si nezaslúžia tú, ten hrozný imič, ktorý dostávajú kvôli takému útoku, ktorý v skutočnosti vykonalo iba pár fundamentalistov. Ďakujem pekne pani Gomeš. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 10. septembra, teda tento pondelok, bolo prijaté odporúčanie výboru Agri Neboli predložené k tomuto dokumentu žiadne výhrady počas lehoty, ktorá je na to stavená. Takže podľa rokovacieho poriadku tieto odporúčania budú schválené s účinkom od 11. septembra a tieto potom budú zverejnené v rámci textov týkajúci sa tohto pléna. Nech sa páči, pán Relas. Um. Ähm, Áno, pán predseda. Ja by som ako predseda delegácie Európskeho parlamentu pre USA chcel vystúpiť. Máme tu aj veľvyslanca USA pri Európskej únii a vysokých zástupcov americkej vlády. Rád by som teda vyjadril e, našu sústrasť e, útok na ktorúkoľvek demokratickú krajinu, je to diplomaticky legitimované zastúpenie, ktoré bolo takto napadnuté, takže to môžeme iba odsúdiť a môžeme vyjadriť našu solidaritu s obeťami, ale chceme vyzvať aj libyskú vládu, aby zabezpečila bezpečnosť takých diplomatických zastúpení. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Eller. Kolegyne, kolegovia, podľa programu teraz nasleduje hlasovanie v zjednodušenom postupe správa Parvanová a správa Beseril Barrio.